uzatvoriť. Je to porušenie dohovorov, ku ktorým sa e, Litva prihlásila. Európsky parlament by mal toto diskutovať a my by sme mali zabezpečiť, že práva e, menšín sa budú rešpektovať. Ďakujeme, pán Žiebra. Týmto pádom sme uzavrali bod e, úvah jednominútových a dostávame sa k poslednému bodu našeho programu a to je správa pani Budis ide o vzťahy EÚ s Radou pre spoluprácu v Perskom zálive. Pán Bodis, e, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým chcem zdôrazniť, že táto správa je ovocím veľmi konštruktívnej práce s politickými skupinami a ďakujem osobne za túto spoluprácu pánovi Hovitovi, pani Brepol, Brandner, ako aj pani Jatemaki. Táto správa sa týka globálnej stratégie vo vzťahoch e, medzi EÚ a Radou pre spoluprácu v Perskom zálive. Naša práca začala pred viacerými mesiacmi, takže predtým, ako sa udiali tieto udalosti z posledného času z arabského sveta a potom sa to sleduje všade. E, sú tam tie veľmi masívne demonstrácie, ktoré žiadajú rešpektovanie ľudských práv, základných slobôd a demokracie. Ale na začiatku našej práce, predtým, ako sa začali tieto udalosti, správa a pozmeňujúce návrhy prijaté, vo výbore zdôrazňovali všetky problémy, ktoré sú pôvodom tejto revolty. Hovoríme o diskriminácii vrátane tej, ktorá je založená na, na pohlaví alebo náboženstve. Zdôrazňujeme otázku práva na prácu, sociálne práva, um, slobody svedomia, sloboda slova, sloboda názoru, práva žien, uh, reforma justície, zrušenie trestu smrti a trestu, ktorý zmrzačuje a politické práva. Postupne ako sa vyvíjali udolosti v Bahrajne a čeliac represiám, čeliac e, vojenským zásahom susedných krajín e, z GCC sme pripravili s novými spravodajcami sériu ústnych pozmenujúcich návrhov, ktoré podporujú týchto demonstratov, ktorí bojujú za slobodu. Zdôraznili sme legitímnosť ich žiadostí, ich požiadaviek a uh, Ehm, hovoríme negatívne o násilnej reakcii bahrajnských orgánov, ako aj vojenských krokov. Krajiny e CCG sa zúčastnili na týchto repreziách a my sme vyjadrili obavy voči porušeniu e, tých, tej, tej propočnosti reakcie zo strany e, vládnych orgánov. My žiadame demokraciu. Samozrejme, táto správa je tiež strategickou perspektívou dlhodobého charakteru. Hovorí sa o potenciálnom partnerstve v mnohých oblastiach geopolitickej, energetickej, e, vedeckej a tiež ide o regionálnu integráciu. Z geopolitického hľadiska Irán je reálnou hrozbou medzi Iránom a Izraelom perské štáty budú kolaterálnou obeťou v konflikte. Tieto krajiny od nás veľa čakajú, aby sa vyhlo tomu, že Irán eh, vyvinie jadrovú zbraň. Krajiny CCG, ktoré predstavujú štvrtinu eh, krajín Arabskej ligy, zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v procese mieru. A pripomeňme si, že oni sú pôvodcami iniciatívy eh, arabského mieru. Z energetického hľadiska CCG je prvým dodávateľom e, palív do EÚ, e ktorá je závislá od týchto e, zdrojov, ale rezervy ropy sa znižujú a pripravujú sa na rekonverziu. Vďaka rozvoju obnoviteľných zdrojov by sme mohli navrhnúť naše, našu expertízu v tejto oblasti. Pokiaľ ide o vzdelávanie a vedeckú oblasť, tieto krajiny pre tieto krajiny je vzdelávanie prioritou, nemajú dostatok univerzít a profesorov a preto trváme, aby, sme, eh, aby tu bola veľká americká univerzita, ale eh, Európska únia mm, je veľmi pozadu, pokiaľ ide o porovnanie EU a USA. Len 8 žiakov z CCG prišlo do Európy minulý rok pokiaľ ide o Erasmus Mundus, teda v tomto rámci. V regionálnej integrácii CCG len sotva pokročilo. Európska únia má e, skúsenosti a môže e, pomôcť e, svojim know-how a tiež vyzývame, aby sa uzavrela zmluva o voľnom obchode, o ktorej sa rokuje už viac ako 20 rokov. Ďakujem. Ďakujem, pán Bodis.

Tiež podporujem myšlienku dohody o voľnom obchode medzi Radou pre spoluprácu v Perskom zálive a EÚ. Mohol by to byť strategický partner pre EÚ. E, jednoducho preto, že majú ropné rezervy. Je zásadné, aby sme dospeli k ušej hospodárskej spolupráci. Potrebujeme nových partnerov, nové trhy kde EÚ zohráva už dôležitú úlohu, tak tam sa tento vzťah musí ešte posilniť. Rokovania prebiehajú 20 rokov, potrebujeme ich uzavrieť úspešne, to si vyžaduje e, konštruktívnu politiku, pretože sa zdá, že je tu blok. Aby sme odblokovali e, túto situáciu a aby Európska únia bola konkurencie schopná spolu s USA a Čínou, musíme v určitých hospodárskych sektoroch nájsť um, voľné miesto na trhu a zvýšiť náš podiel na týchto trhoch. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Segedy. Pani Basesku. Ďakujem pekne, pán predseda. Na začiatok chcem zablahoželať pánovi Bodimu k jeho správe. Parlament podporuje obnovenie rokovaní medzi EÚ a Radou pre spoluprácu v Perskom zálive. V kľúčovom momente udalosti v Bahrajne ukazujú, že je nevyhnuté zintenzifikovať politický dialog medzi dvoma medzinárodnými organizáciami. Myslím si, že šesť arabských krajín preukázalo, že sú schopné e, mierovo sa zmeniť a zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv. Z našej strany zásobovanie ropou je ovplyvnené udalosťami e, v Stredomori a za týchto okolností spolupráca medzi EÚ a Perskou radou je dôležitá, aby sme zabezpečili naše energetické potreby a aby to nemalo negatívny vplyv na ceny. A myslím si, že prišla chvíľa, aby 20 rokov rokovaní dospelo ku koncu a mali by sme podpísať e, dohodu o voľnom obchode, ktorá je prospešná pre obe strany. Ďakujem. Pán komisár. You, uh, Chairman, uh... Ďakujem, pán predseda. Milí kolegovia, dnes sme tu na to, aby sme diskutovali o tejto správe. Viem, že niektoré politické skupiny by boli bývali chceli odročiť túto diskusiu e, v tomto e, zložitom období, e, v ktorom je arabský svet, ale v čase navrhovania správy nikto nebol, nebol schopný očakávať, ako bude vyzerať dnešný svet. Výzvy v týchto krajinách, v celom regióne, teda výzvy, ktorému, tento región čeli. Situácia v krajinách jednotlivých sa líši a Európska únia rôznymi adaptovanými prístupmi e, aj Európska únia reaguje. Či už ide o Tunisko, e, Egypt, e, Jemen, Bahrajn, Európska únia má množstvo zložitých rozhodnutí a, a ve, vecí na výber. Diskusia dnes hovorí hlavne o krajinách Rady pre, pre spoluprácu v Perskom zálive Ide o e, podporu ich ambícií v rôznych oblastiach. E, reakcie sú tu v rôznych oblastiach, finančné balíčky, ktorých cieľom je e, vyhovieť tým najzložitejším ekonomickým výzvam. Ide o posunutie legislatívnych právomocí dôležitým legislatívnym orgánom a takisto inkluzívny legislatívny dialog. Takisto sme videli násilie v rámci naš, našej agendy e, dnes môžeme hovoriť špecificky o Bahrajne. E, osobitne sme sledovali e, vážne násilie v uliciach a znaky narastajúceho sektárskeho napätia. Ide o to, aby sa rešpektovali základné slobody a ľudské práva. Pani komisárka Ashton viackrát zvyšovala E, dôraz na e, potrebu dialógu. Toto všetko e, sa deje. Videli ste zložitú zmes verejných stanovisk a otázkou pre nás je, či kam všetko toto vedie, čo by mala Európska únia robi, robiť. Táto správa sa totiž nachádza práve na pozadí týchto udalostí. Katie Ashton včera povedala, že neuprednostňuje izoláciu a jasne tento názor zdieľam. Žiadame väčšiu mieru kontextu, nie menej. Vítame väčšie možnosti výmeny medzi, obchod, medzi podnikateľmi a obchodníkmi. Dôležité je kontakty, mať kontakty s populáciou tejto oblasti. Pre nás, Európanov, je na čase reagovať pozitívne na mnohé požiadavky s cieľom uľahčiť dialog, ktorý bude vedieť, viesť k reformám. Nemali by sme sa zlaknúť e, víziev, ktoré sa spátajú so základnými slobodami a bojom za ne. Európska únia je presvedčená, že, že tá sila musí vzísť znútra a to platí aj pre krajiny Rady Perského zálivu. Vám nemusím hovoriť, ako o, máte sa obchádzať s danou správou. Ja verím, že treba mysleť strategicky a, a e, tu je dialog a angažovanosť dôležitá. Všetku podporu dialógu a reformnému procesu v regióne môžeme prislúbiť, sme pripravení podporiť reformy a takisto know-how, expertízu, aby sme adresovali tie špecifické otázky. Vítame takéto možnosti, to sa však môže udiať len vtedy, keď krajiny v tejto oblasti požiadajú o našu pomoc. A na záver snať k e, otázke zóny voľného obchodu s e, Perským zálivom, za to som priamo zodpovedný. Ako nále sa vytvoria podmienky v teréne, budeme schopní e, pomôcť e, súdržnou akciou dosiahnuť cieľi, ciele pre spoluprácu s e, touto radou. Dôležitá je stabilita pre politické kontakty medzi vládami a občanmi a tiež pre tok obchodu a ďalšie vzťahy. Ďakujem vám Osobitne by som chcel poďakovať pánu spravodajcovi, pánu Bodisovi. Ďakujeme, pán komisár. Zajtra o tejto správe o pol 12. budeme aj hlasovať. Plénu chcem oznámiť, že výbor pre menové otázky nám oznámil, že sa musí skorigovať jedna záležitosť, menovite v texte, ktorý prijal parlament. Táto korektúra je k dispozícii na web stránke e, e, Zajtra pokračujeme v zasadnutí od 9. hodiny